Please find yours. Prosím, keby ste si sadli, pretože každú chvíľu začneme s hlasovaním. You can say that we start watching with 55 Do I really have to give it the okay. floor to her. Okay, now we start the voting. I hope... Takže začneme hlasovať. Keby ste si e, overili hlasovacie karty, vložte ich prosím do hlasovacieho zariadenia, aby sme mali istotu. Teraz odoznám slovo kolegyni, ktorá nás prevedie prvou polovicou hlasovania, lebo je to spoločná správa Kult Ample. Nech sa páči, pani Kamevert, keby ste bola taká láskavá a prešli s nami prvé hlasovanie. Máme nejaký problém? Nie? Ďakujem veľmi pekne, milá Marita. To, že sme teraz tu a máme spoločné zasadnutie a dve spoločné správy pripravené na hlasovanie, tak sme si to rozdelili. Ja vás prevediem cez Europass a kolegyňa Olskok potom prejde agendou k zručnostiam. Hla, pre naše hlasovanie tak sme hlasovací zoznam pripravili podľa praxe Kult Ample má inú prax a Skills pôjde po Kult. A ak by sa vám zdalo, že tie zoznamy sú troška odlišné, nečudujte sa. Máme iné tradície, iné postupy vo výboroch. Ale myslím si, že to dobre zvládneme. Ďakujem pri e, spravodajcom týchto správ A ďakujem aj sekretariatom za ich dobrú prácu. Pokiaľ ide o Európas, tak sme dosahli 380 pozmeňujúcich návrhov a 36 kompromisov sa nám podarilo dosiahnuť. A preto sa chcem spýtať, či môžeme prejsť rovno k hlasovaniu, alebo chcú sa spravodajci ešte vyjadriť. Takže zdá sa, že môžeme prejsť rovno k hlasovaniu a začneme s kompromisom 19. Kto je za? Pardon, 8, 18. Kto je za? Eh, kompromis 18 za. Prosi, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 19 za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz 159 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 20 za, proti, zdržali sa, prijaté. 163 za, proti, zdržali sa, Myslím si, že je to prijaté, ale radšej by som si to preverila. Takže otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 45 za 27 proti. Ja som to tak dobre nevidela, tak zretelne. Takže prijaté. 164 a 165 identické za proti, zdržali sa, prijaté. 166, 167, identické za, proti, zdržali sa, prijaté. 13 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 21 za, proti, zdržali sa, prijaté. Prejdeme k 73 za, proti, zdržali sa prijaté. 15, 174 a 175 za, proti, zdržali sa prijaté. 176 za, proti, zdržali sa prijaté. 177 za, proti, zdržali sa, prijaté. 186 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 22 za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz 182 za, proti, zdržali sa, prijaté. 183 za, proti, zdržali sa, prijaté. 17 za, proti, zdržali sa, prijaté. 185 za, 185 185 za, proti, zdržali sa prijaté. 187 za, proti, zdržali sa. Ja si myslím, že to bolo zamietnuté, ale môžeme si to ešte preveriť, prosím. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 47 zamietlo, zamietnuté. Teraz 188 za, proti, zdržal sa zamietnuté. 18. Chcete preveriť? Dobre, tak preveríme. Áno, bolo to zamietnuté. Takže 188, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 34 za, 37 proti zamietnuté. 18 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 189 Áno, to chcete preveriť, tak dobré. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prepačte. Vyzeralo to inak teda. Dobre, takže 18 je prijatá. 190 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 191 za, proti, zdržal sa, prijaté. 192 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 19 za, proti, zdržal sa, prijaté. Preveríme. 19. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 33 za 41 proti. Musím si zvyknúť za túto veľkosť. Je to 41 hlasov zamietnuté. 193 e, za. Proti. Zdržal sa. Zamietnuté. Kompromis 23 za. Proti. Zdržal sa. Prijaté. Teraz 197 za proti, zdržal sa zamietnuté. 198, 199 a 200, to sú identické za, proti, zdržal sa prijaté. Prejdeme k 21. Za, proti, ešte raz za, proti, zdržali sa. Preveríme si to, to bude jednoduchšie. Takže otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 39 za, 35 proti, prijaté. 205 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 206 za, proti, zdržal sa, musíme tiež preveriť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 37 <clears throat> ku 34 prijaté. Kompromis 24 za. Proti zdržal sa prijaté. pozmeňujúci návrh 23 a 216 identické za, proti, zdržal sa prijaté. Kompromis 25 za, proti, zdržal sa prijaté. 222 za, proti, zdržal sa zamietnuté. 223 za, proti, zdržal sa prijaté. 224 za, proti, zdržal sa. To si ešte chcem preveriť. Otváram hlasovanie 224. Ehm, Končím. prijaté. Potom 24, 227, 225, to je identické za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 226 bolo stiahnuté, kompromis 26 za, proti, zdržal sa, prijaté. Teraz prejdeme ku kompromisu 27 za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 28 za, proti, zdržal sa, prijaté. Prejdeme k pozmenujúcemu návrhu 26. 26, 245 a 246 sú identické. Za proti. Zdržal sa. Prijaté. 248 za. Proti. Zdržal sa. Preveríme si to, prosím. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 36 ku 37 zamietnuté. 249 za, proti, zdržal sa prijaté. 250 za, proti, zdržal sa zamietnuté. 251 za, proti, zdržal sa prijaté. 252 za, proti, zdržal sa prijaté. 253, 254 a 255 identické za, proti, zdržal sa prijaté. 256 za, proti, zdržal sa prijaté. 257 za, proti, zdržal sa zamietnuté. 258 za, proti, zdržal sa to si tiež chcem preveriť. 258. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 41 ku 32 prijaté. Kompromis 29 za, proti, zdržal sa, prijaté. Pozmenujúci návrh 28, 265, 266, 267, 268, všetko identické za, proti, zdržal sa, prijaté. Pozmenujúci návrh 271 za, proti, zdržal sa, prijaté. 273 za. Prepačte, 275 áno za. Proti. Zdržal sa. Neviem, preveríme. Končím hlasovanie. 40 ku 34 prijaté. 276 za, proti, zdržal sa prijaté. Kompromis 30 za, proti, zdržal sa prijaté. 280 za, proti, zdržal sa prijaté. Kompromis 31 za, proti, zdržal sa prijaté. 286, 87, 88, 289 a tak ďalej identické za, proti, zdržali sa prijaté. Potom 292 za, proti, prijaté. Za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz 299, 300, 301 a 302. Pardon, ešte raz späť. 293 za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz 299, 300, 301, 302. Identické za, proti, zdržali sa, prijaté. 305 za, proti, zdržali sa, prijaté. 306 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 307 za, proti, zdržali sa, prijaté. 308 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 309 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 33 za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz prejdeme k pozmeňujúcemu návrhu 32 a 317 za, proti, zdržali sa prijaté. 318 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 319 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 320 za, proti, zdržali sa, prijaté. 321 za, pardon, 326, tam prejdeme teraz, 326 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Teraz 34 a 327 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 34 za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz 334 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 35 za, proti, zdržali sa prijaté. 354 a takto 354 za, proti, zdržali sa prijaté, 355 za, proti, zdržali sa prijaté, 356 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 357 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 358 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 36 za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz prejdeme ku kompromisu 1. Za, proti, zdržali sa prijaté. 46 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmenujúci 53 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmenujúci 58 58 za, proti, zdržali sa, prijaté. Potom pozmenujúci 4 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmenujúci 63 za, proti, zdržali sa, prijaté. 64 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 65 za, proti, zdržali sa prijaté. 66 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmenujúci 7, 14 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 6 za, proti,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 Kompromis 14 za, proti, zdržali sa, prijaté. 124 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 15 za, proti, zdržali sa, prijaté. 129 za, proti, zdržali sa, prijaté. pardon, 930, 130 a 123 za proti, zdržali sa prijaté. 133 za proti. Prepačte, musíme prejsť na 135. 135 za proti, zdržali sa zamietnuté. 136 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 16 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 17 za, proti, zdržali sa prijaté. 144 za, proti, zdržali sa prijaté. 146 za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz konečné hlasovanie, záverečné hlasovanie elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 69 za, 1 proti, 4 sa zdržali. Veľké gratulácie spravodajcom. A ešte máme ďalšie hlasovanie. Tu ide o udelenie mandátu na rokovanie s radou. Aj to urobíme e, teraz elektronicky. Potrebujeme absolútnu väčšinu. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 64 za, 6 proti, 2 sa zdržali. Týmto máme absolútnu väčšinu. Ešte raz gratulujeme a veľa úspechov pri rokovaniach. A dovolte, aby som odovzdala hlas mojej kolegyni, ktorá bude viesť ďalšie hlasovanie. Okay, then we'll start with the second voting. Druhé hlasovanie. Začneme 112. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? E, zamieta sa. 113. Vypadáva. Nie, nie. Za? Proti? Zamieta sa. 114. Za? Proti? Zdržal sa niekto? To si preveríme. 114 si preveríme elektronicky. Končím hlasovanie. Zamieta sa 55 hlasmi. 116 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 116, hlasujeme. E, preverujeme si. Končím hlasovanie. Prijíma sa 46 hlasmi. Kompromis C. Za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. Kompromis E. Za. Proti. Zdržal sa niekto. Nesledujete to? Na tretej strane kompromis E za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis QA za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 127 na štvrtej strane za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. D, kompromis D za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 129 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 130 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 131 až 130, vlastne imko 7 padá. Kompromis F za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Sto za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 1.4.5 preveríme. Končím hlasovanie. Prijíma sa troma hlasmi, rozdielom troch hlasov. 1, 4, 6 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 147 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 148 148 za, proti, zdržal sa niekto. Preveríme si 148. Končím hlasovanie. Prijíma sa šiestimi hlasmi. 150. 149. 150 za, proti, zdržal sa niekto. Znova sa pokúsime. Kto je za 150? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Príjim. Zamieta sa. 151 za. Proti. Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 152 za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 153 za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 154 za. Proti. Zdržal sa niekto? 154 si preveríme. Končím hlasovanie. Prijíma sa s 43 hlasmi. Kompromis V za proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 157 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 158 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 159 prepáčte. Chcete pre, pre, previť 158, e, že? 158. Hm, Hlasujme prosím teraz. 158 sa prijíma. 159 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Inko 6 za, proti. Nevidím vaše ruky. Ešte raz. Inko 6 za, proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. 161 za, proti. Zamieta sa. 162 za, proti Zdržal sa niekto? 162 si preveríme elektronicky. Príjima sa s 67 hlasmi, ale iba 5 ste hlasovali naozaj. 163 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 164 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 5 vypadáva, kompromis G za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Jedna jedna na ďalšej strane. Po častiach prvá časť za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Druhá časť za, proti, zdržal sa niekto. Druhú časť si preveríme. 1,7 jednotky. Hlasujme, prosím. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 47 hlasmi. 1,7,2 za. Proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Kompromis dvojité V za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Pozmeňujúci návrh 175 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Kompromis H za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 1, 7, za, proti, zdržal sa niekto, zdržal sa, teda preveríme si to ešte raz, 1, 7, 8, končím hlasovanie, končím hlasovanie k 1, 7, 8, zamieta sa. Jedna osem, tri za, proti zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis I za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis K na rovnakej strane. Prijíma sa. 188 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 1, 9 za, proti, zdržal sa nikto, prijíma sa. Pozmenujúci návrh 1, 9, 1 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 1, za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 1, 9, 3 po častiach, prvá časť za, proti, Zdržal sa niekto, zamieta sa. Druhá časť vypadáva a prechádzame teda 1 4. Proti príjma sa. Ústna pozmenica poznámka. Nie. Kto je za ústnu pozmeňujúcu poznámku? Kto je proti? Zdržal sa niekto, prijíma sa. Pozmeňujúci návrh 197 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Ústna poznámka je aj 198 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 199 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 200 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Imko 8. Nie, kompromis je. Je ďalšie hlasovanie. Za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Kompromis L za, proti, zdržal sa niekto, príjme sa. Pozmeňujúci návrh 209 za, proti 209 si musíme preveriť. Končím elektronické hlasovanie. Prijíma sa. 62 ste boli za. 210 za proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Dvesto po častiach, prvá časť za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Druhá časť, hlasujme o druhej časti, 219 Zamieta sa. 220 za, proti, držal sa niekto, zamieta sa. 221 e, nemusíme o 221 hlasovať. Predsa len musíme. 221 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 222 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 233, prvá časť, za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Druhá časť, o tom budeme hlasovať, za, proti, 223 si preveríme, hlasujeme. Je to druhá časť 223. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 224 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. 225 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. 229 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. 230 za proti zdržal sa niekto 230 si preveríme končím hlasovanie zamieta sa o jeden hlas rozdiel Posle, teraz tá posledná časť 230. Last part of 232, sorry. Prepačte, posledná časť 232. Za, proti, zdržal sa niekto. Hlasujte, prosím. Posledná časť 232. Hlasujte.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 Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 227 za. Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 231 za. Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 233 za. Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 234 za, proti, zamieta sa. 234 si preveríme. Končím hlasovanie. Prijíma sa o 10 hlasov. 235 za, proti, e, príjima sa. 228 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 246 na strane 22 za proti zdržal sa niekto to si musíme preveriť. Hlasujme. 2, 4, 6. Hlasujme, prosím. Teraz končím hlasovanie. Prijíma sa. 2, 4, 7 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 2, 4, 7. Končím hlasovanie. Príjima sa. 250 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. 248 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. 251 vypadáva. 252 za proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 255 za, proti, zdržal sa niekto hlasovanie, Takže preverujeme 255. -ku. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 253 za Kto je za? Proti? stržal sa niekto? Zamieta sa. 254 za. Proti? stržal sa niekto? Prijíma sa. 256 proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 257 za, proti, zdržal sa zamietnuté. 258 a 259 odpadá. Vlastne nie, to neodpadá. Hlasujeme teda o 258, kto je za, proti, zdržal sa, prijíma sa. 259 za, proti, zdržal sa, príjma sa. 260 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 261 za, proti, zdržal sa, príjma sa. 262 za, proti, zdržal sa, príjma sa. 263 za, e, odpada. 264 za, proti, zdržal sa. Myslím, že sa to prijalo, ale treba sa to overiť. 264. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh sa príjma rozdielom 46 hlasov. Kompromis M za, proti zdržal sa, príjma sa. Prechádzame na 269. To je hlasovanie po častiach. Prvá časť za, proti, zdržal sa, príjma sa. Druhá časť za, proti. Overíme si túto druhú časť. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania Prijíma sa rozdielom 52 hlasov, 52 e, hlasmi, pardon. E, teraz je na 273 za, proti, zdržal sa, prijíma sa, 274 za, proti, zdržal sa, zamietnutý, 277 za, proti, zdržal sa, prijíma sa, 279, 278 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 279, prepačte, 280 za, proti, zdržal sa, príjma sa. 281 odpada, rovnako 282. Hlasujeme o 283 za, proti, zdržal sa, príjma sa. 284 za, proti, zdržal sa. Myslím si, že sa to príjma. Nie sú proti tomu námietky, takže teraz 285 za, proti, zdržali sa ale to si overíme. 285K. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Návrh sa zamieta. Pozmeňujúci návrh 286 za, proti, zdržal sa, príjme sa. 288 za, proti, zdržal sa, Príjme sa. 289 za, pr- proti, zdržal sa zamietnuté. 289 sme si overíme ešte elektronicky, otváram hlasovanie, koniec hlasovania tak sa to potvrdilo. 290 e, za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis N za, proti, zdržal sa, príjme sa. Prejdeme na IMKO 11, druhá časť, strana 27, za, proti, zdržali sa. Ešte raz za, proti, zdržal sa, príjma sa. Tristo za, proti, zdržali sa, príjma sa. Overíme si 300. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 45 za, prijaté. Kompromis o za, proti, zdržali sa, prijíma sa. Kompromis P za, proti, zdržal sa, prijíma sa. Pozmeňujúci návrh 305. 315. Čiže 305 15, u mňa to je na strane 30. E, kto je za, kto je proti, zdržal sa, príjma sa. 316 za, proti, zdržal sa, príjma sa. 317 za, proti, zdržal sa, príjma sa. 318 za, proti, zdržal sa, príjma sa. 319 za, proti, zdržal sa, príjma sa. Kompromis V. za, proti, zdržal sa, príjma sa. Prechádzame k návrhu 332. Za, proti, zdržal sa, Myslím, že sa to príjma, ale overíme si 332. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Príjma sa rozdielom 5 hlasov 335 za, proti, zdržali sa zamietnuté, ale overíme si 335. Za. E, prepačte, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté rozdielom 5 hlasov. Prechádzame k návrhu 338 za, proti, zdržali sa, príjma sa 343 za, proti, zdržali sa, príjma sa 346 za, proti, zdržal sa, príjma sa. Tristo štyridsať sedem za, proti. Overíme si, tristo štyridsať sedem. Otváram hlasovanie. Teraz končím hlasovanie. Návrh sa prijíma. 342 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 350 za, proti, zdržal sa zamietnuté. Kompromis T za, proti, zdržal sa prijaté. A prechádzame k návrhu 358 za, proti, zdržali sa prijaté, 359 za, proti, zdržal sa prijaté, Pozmeňujúci návrh 363. 363 za, proti, zdržal sa zamietnuté. 364 za, proti, zdržal sa, príjma, príjma sa. 366 za, proti, zdržal sa, príjma sa. 367 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 368 za, proti, zdržal sa, Prijíma sa. Prechádzame k pozmeňujúcemu návrhu 375 za, proti, zdržal sa, nie som si istá, to si overíme, 375, otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Návrh sa príjma. 376 za, proti, zdržal sa, príjma sa, 377 za, proti, zdržal sa, príjma sa, 379 za, proti, zdržal sa, príjma sa, kompromis R za, proti, zdržal sa, príjma sa, 389. Hlasujeme o 389 za, proti, zdržal sa, príjma sa. 390 za, proti, zdržal sa, príjma sa. 391 za, proti, zdržal sa, príjma sa. 392 za, proti, zdržal sa, príjma sa, 393 za, proti, zdržal sa, príjma sa, 394 za, proti, zdržal sa, príjma sa, 395 za, proti, zdržal sa, príjma sa, 396 za, proti, zdržal sa, príjme sa. Kompromis S za, proti, zdržal sa, príjme sa. Prechádzame k 407. Za, proti, zdržal sa, príjme sa. Kompromis U za, proti, zdržal sa, príjme sa. Pozmeňujúci návrh 413 eh, za, proti, zdržal sa, príjma sa. 414 za, proti, zdržal sa, príjma sa. 415 za, proti, zdržal sa, príjma sa. 416 odpada, čiže idem na 417. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnuté. jeden. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. 418 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Overíme si 418. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Je to zamietnuté. 419 e, za, proti, zdržali sa. Za, e, prijíma sa 420 za, proti, zdržal sa. Prijíma sa 422 za, proti, zdržal sa. Prijíma sa 425 za, proti, zdržal sa, príjma sa. 426 za, proti, zdržal sa, príjma sa. Overíme si 426. -ku. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Tento návrh je zamietnutý. IMKO 13. Hlasujeme o IMKO 13. Kto je za, kto je proti? Zdržal sa, príjma sa. Kompromis X. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, príjma sa. A teraz prejdeme ku kompromisu Y. Kto je za, kto je proti? zdržal sa, príjme sa. A teraz e, kompromis 445. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijíma sa. 446 za, proti, zdržal sa zamietnuté. 447 za, proti, zdržal sa, sa. 449 za, proti, zdržal sa, overíme si 449 Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené a návrh je zamietnutý 63 hlasmi. Pozmeňujúci návrh 450 za, proti, zdržal sa zamietnuté, 451 za, proti, zdržal sa zamietnuté, 452 za, proti, zdržal sa zamietnuté. Overíme si 452. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania a návrh sa prijíma. 39 hlasov za. 453 za, proti, zdržal sa. Myslím si, že to bolo zamietnuté. 454 odpadá, 455 odpadá, Vlastne nie, takže hlasujeme o 455, kto je za. 455 za, proti, zdržali sa. Myslím si, že to bolo zamietnuté. 456 za, proti, zdržali sa, prijíma sa, 457 za, proti, zdržal sa. Ale overíme si to. 456. Mhm. Bola upozornená pani predsedajúca, že to je 457, čiže hlasujeme o 457. Hlasovanie je otvorené, ukončené. A návrh je zamietnutý rozdielom štyroch hlasov. E, prechádzame k 459. Kto je za, kto je proti, zdržal sa, príjma sa. 460 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Prechádzame k 464 za, proti, zdržal sa, ešte raz si to vyskúšame. Kto je za 464? Kto je proti? Zdržal sa? Prijíma sa. Kompromis Z. Za? Proti? Zdržal sa? Prijíma sa a potom prechádzame k 472, kto je za, 472 proti, zdržal sa zamietnuté, 475 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 476 za, proti, zdržal sa zamietnuté, 477 za, overíme si 476 elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. 477 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 474 odpada. 478, kto je za? Tak e, hlasujeme o 478, kto je za, kto je proti, zdržal sa, príjma sa. 479 odpada, 480 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 481 za, proti, zdržal sa. Myslím, že sa príjma, ale overíme si to. 481. Otváram hlasovanie, teraz končím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. 482 za, proti, zdržal sa, príjma sa. 483 za, proti, zdržal sa. Príjma sa 484 za, proti, overíme si 48 štvorku. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh je prijatý väčšinou 72 72 hlasov. Teraz 487 za, proti, zdržali sa. Príjma sa 488 za, proti, zdržal sa. Príjma sa 489 za, proti, zdržal sa. Zamieta sa 490 za, proti, zdržal sa. Príjma sa 491 za, proti, zdržal sa. Zamieta sa 492 za, proti, zdržal sa. Príjma sa 493 za, proti, zdržal sa, e, to si treba overiť, 493. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh sa prijíma. 494 za, proti, zdržal sa, zamieta sa. 495 za, proti, zdržal sa, príjma sa 496 odpada, 497 Hlasujeme teda o 497 za, proti, zdržal sa. Príjma sa, myslím. 498 za, proti, zdržal sa, prijíma sa. 499 za, proti, zdržal sa, zamieta sa. 450 za, proti, zdržal sa. Overíme si. Overíme si pozmenujúci návrh 500. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 36 40 zamietnuté. 501 za, proti, zdržali sa schválené, 502 za, proti, zdržali sa schválené, 503 za, proti, zdržali sa schválené, 504 za, proti, zdržali sa schválené, 505 za, proti, zdržali sa schválené, 506 za, proti, zdržali sa schválené, 507 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 508 za, proti, zdržali sa, schválené, 509 pardon, 511 otv- za, proti, zdržali sa schválené, 512 za, proti, zdržali sa schválené, 513 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, IMKO 1 za, proti, dobre, takže 4 imko, 1, 2, 3, 5, Takže imko 1 za, proti, zdržali sa. Preveríme si imko 1. Končím. 47 za, 25 proti. Imko 2 za, proti, zdržali sa schválené. Imko 3 za, proti, zdržali sa schválené. Imko 5 za, proti, zdržali sa schválené. Citácie 1 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 2 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 3 za, proti, zdržali sa, schválené. 20 vypadáva, štvorka za, proti, zdržali sa, schválené. 6 a 7 spolu za, proti, zdržali sa, schválené. 8 za, proti, zdržali sa, schválené. 9 za, proti, pardon, za, proti, zdrž, zamietnuté. 10 za, proti, schválené. 11 za, proti, zdržali sa, schválené. 12 za, proti, zdržali sa schválené. 13 za, proti, zdržali sa schválené. 14 za, proti, zdržali sa schválené. 15 za, proti, zdržali sa schválené. 16 a 17 spolu za, proti, zdržali sa schválené. Pozmeňujúci 5 a 18 spolu za, proti, zdržali sa schválené. 19 za, proti, zdržali sa schválené. 21 za, proti, zdržali sa schválené. 22 za, proti, zdržali sa schválené. 23 za, proti, zdržali sa schválené. 24 za, proti, zdržali sa schválené. Teraz ideme k odôvodneniam, úvodným ustanoveniam. 25 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 26 za, proti, za, Takže za. A teraz tí, ktorí sú proti. Výborne. Ďakujem. Zamietnuté. 27 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 28 za. Preveríme 27. Otváram hlasovanie. Konč- a končím hlasovanie. 28 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, prepačte, schválené, a 29 za, proti, zdržali sa, schválené, 30 za, proti, zdržali sa, schválené, 31 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 32 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 33 za, proti, zdržali sa. Ešte raz za, proti, schválený. 34 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 35 za, proti, zdržali sa schválené, 36 za, proti, zdržali sa schválené, 37 za, proti, zdržali sa schválené, 38 za, proti, zdržali sa schválené, 39 za, proti, zdržali sa schválené. 40 časť za, proti, zdržali sa schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa. Preveríme si to. Druhá časť, pozmeňujúci návrh 40. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Zamietnuté. 41 za, proti, zamietnuté, 42 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 43 za, proti, zdržali sa, schválené, 40, preveríme si, 43, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, prijaté. 44 za, proti, zdržali sa, schválené. 45 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 46 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 47 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 48 za, proti, zdržali sa. Preveríme si 49. Otváram hlasovanie, teraz skončím hlasovanie. Áno, takže 72 za. Päťdesiat za, proti, zdržali sa schválené, 51 za proti, zdržali sa, 52 za, zdržali sa, 54 za, proti, zdržali sa, schválené, 53 a 54 spolu, kto je za, proti, schválené, 57 za, proti, zdržali proti, zdržali sa. Preveríme si 57. Otváram hlasovanie a končím hlasovanie. Šesťdesiatštyri bolo proti, 58 za, proti, zdržali sa schválené 59 za, proti, zdržali sa schválené. Chcete si to preveriť? OK. Otváram hlasovanie 59. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis A za, proti, e, zdržali sa schválené a potom 68 za, proti, zdržali, proti, zdržali, tak proti, zamietnuté, 69 za. Dobre, preveríme si to. E, otváram hlasovanie a teraz skončím hlasovanie schválené 44 ku 30, ospravedlňujem sa, 69 za, proti, zamietnuté, 70 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 71 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 72 za, proti, zdržali sa, schválené. 73 za, proti, zdržali sa, takže proti. Takže 73, tam neboli takmer žiadne ruky, takže ešte raz. 73 za, proti, Preveríme si 73. Otváram hlasovanie a teraz ho končím. Takže tu bola nejaká chyba so zariadením. Ešte raz. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. takže to schválené. Kompromis B za kompromis B za proti zdržali sa schválené. Prejdeme k 81 za proti zdržali sa schválené.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 zdržali sa, zamietnuté. 95 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Preveríme si 95. -ku. Končím hlasovanie. Zamietnuté 33 ku 40. 8 za, proti, zdržali sa schválené, 99 za, proti, zdržali sa schválené, 100 za, proti, zdržali sa schválené, 101 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Preveríme si 101. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 102 za. Proti. Zdržali sa schválené. 103 za. Proti. Zdržali sa schválené. 106 za. Proti. Zdržali sa schválené. 107 za, proti, zdržali sa schválené, 97 za, proti, zdržali sa schválené, 108 za, proti, zdržali sa, preveríme si to, 108. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. 62 proti. 109 vypadlo, 96 a 110 sú identické. Za, proti, zdržali sa schválené. 104 a 111 identické. Za, proti, zdržali sa schválené. A teraz konečné hlasovanie o návrhu správy ako celku. Elektronické hlasovanie, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. 59 za, 4 a proti, 11 sa zdržali. Ďakujeme Martine Dlabajovej a Mončil Neko za ich prácu na tomto materiáli.